Eh, považujem eh, tú zapisnicu za schválenú a prejdeme teda k programu. Prvý bod programu je otázka na ústne zodpovedanie.